Na programe máme teraz e, spoločnú rozpravu o jednotnom európskom nebi. Je to správa Marinevskú implementácii jednotného európskeho neba, taktiež správa Sasoli o riadení leteckej dopravy a navigačných služieb. V leteckej doprave dávam slovo spravodajcovi, pánovi Marinesku, na 4 minúty aproximatív 26 Ďakujem pekne. Zhruba 26 tisíc letov denne, 600 eh, miliónov pasažierov eh, ročne z viac ako 500 tisíc eh, pracovných miest v leteckých spoločnostiach vo vzduchu a na zemi zhruba 100 tisíc miest v na úrovni dispečerských Um, miest. Toto je krátke zhrnutie európskej leteckej dopravy. Keď eh, vypracúvame legislatívne uznesenia, musíme eh, brať do úvahy všetkých hráčov, eh, ľudí, firmy aj organizácie. Vidíme, že náš letecký priestor je založený na efektívnosti, nie na hraniciach alebo na trasách či priamých trasách a výsledkom je, že ak by sme naozaj uplatnili toto pravidlo, o 15 minút by sa skrátil priemerný let, znamenalo by to menej paliva, menej emisí, znižené náklady a nižšie ceny. O toto sa snažil koncept SES, SES 1.2 aj R. Implementácia uvedených nariadení priniesla istý pokrok v tejto oblasti, e, výkonnostné plány, e, ďalej revizný orgán. E, Sice priniesli isté výsledky, ale nie až také, aké sme si želali. Náklady pre konečného cestujúceho sa neznížili. Nedošlo taktiež k zlepšeniu, čo sa týka funkčných blokov vzdušného priestoru. Mm, a to z politických a sociálnych dôvodov. Administratíva aj odbory v členských štátoch e, sa sporia z rôznych dôvodov, držia sa svojich privilégií a boja sa bez nejakého opravnenia, že prídu o pracovné miesta. Investuje sa do budúcich systémov e, leteckého dispečingu naozaj e, mnoho. A sú aj systémy, ktoré by sa dali okamžite implementovať. Bola by škoda, ak by implementácia prebehla na základe aktuálneho systému. Prinieslo by to obrovské straty verejných eh, financií a stratili by sme výhody, možné výhody pre našich eh, pasažierov. Ak naozaj chceme zarušiť nezávislosť správcu siete a taktiež lepšie prepojenie medzi národnými dozornými orgánmi a národnými leteckými orgánmi ehm, a celkovo e, účinnejší systém. Mm, pritom tí, ktorí sú proti tomuto systému, zdôrazňujú niečo, čo už sa eliminovalo z textu vo výbore pre dopravu. Poskytovateľa služieb už používajú mm, niektoré tieto vylepšenia. Myslím, že s týmto návrhom e, nie je nič, čo by nebolo v poriadku. A je rozhodne e, toto všetko na prospech e, spotrebiteľa, teda cestujúceho. V našich rokovaniach sa pozornosť nesústredovala na cestujúcich, ale na Um, poskytovateľ služieb na rôzne štátne orgány. Mali by sme na pamäte však predovšetkým práve cestujúcich. Ide nám predsa o ich pohodlie a o čo najlepšiu kvalitu za najvýhodnejšiu cenu. Je mi ľúto, že dve predsedníctva, okrem iného aj litovské, že neboli ochotné prejaviť dostatočnú odvahu ale bez toho, aby dokázali nejak odôvodniť svoj negatívny postoj E, ďakujem pekne, pán Sasuli. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Chcel by som sa poďakovať kolegom, tenými spravodajcom za veľmi konštruktívnu spoluprácu v navrhovaní tohto textu. Nariadenie o leteckých navigačných službách a o manažmente letovej prevádzky je súčasťou balíka, e, ktoré, ktorý bol predložený ešte v júni. A to s cieľom zvýšiť celkovú efektívnosť e, využívania e, leteckého priestoru a taktiež cieľom naplniť reformu tohto sektora. Text um, tohto um, redenia jednotné európske nebo je veľmi zložitý a taktiež nastoluje veľmi široké otázky členských štátov, ktoré súvisia s kontroverznými otázkami, ako napríklad nedostatočná efektívnosť v manažmente letovej prevádzky a taktiež eh, s tým súvisí nejednotnosť eh, našich systémov leteckého dispečingu. Ja som bol eh, spravodajcom pre otázky bezpečnosti a právomoci Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva. Je tu návrh vytvoriť vysokú a jednotnú mieru bezpečnosti Naredenie je veľmi odborné, ale taktiež rieši otázky správy a samotnej agentúry, a to najmä v prvej časti. Tam sa spomína, že pravidlá jednotného európskeho neba by sa mali aktualizovať. E, taktiež v druhej časti sa spomína reforma administratívy tejto agentúry. Čo sa týka odborných aspektov, tu sme si vypočuli mnohých odborníkov z Európskej komisie, ale aj z iných e, subjektov a panu jednomyselná dohoda o texte, ktorý bol predložený. Vyžaduje si to technické aspekty. Hovoríme tu o výrobnej produkcii, taktiež o operačných Um, aspektoch, ale taktiež o zlepšení eh, navigačných služieb a eh, mm, aspektoch zlepšenia systému riadenia leteckej prevádzky s cieľom zvýšiť, eh, a to jednotne, mieru bezpečnosti. V druhej časti sa popisuje podrobnejšia činnosť agentúry. Tu je návrh komisie um, v istom novinkou pretože je tu snaha eh, reformovať samotnú agentúru tým, že sa prerozdelie právomoci. Bude sa to týkať EASA. Tá sa bude sústredovať na dohľad a na družbu eh, technických aspektov bezpečnosti Európska únie. bude mať na starosti a potom Eurokontrolu bude mať na starosti operačné činnosti mm, z toho sa vychádzalo od samotného počiatku, keď komisia navrhla zmeniť názov tejto agentúry mm, z agentúry e, pre bezpečnosť na agentúru pre leteckú mm, dopravu. Komisia chcela podporiť, e, vytvoriť agentúru podobnú tej americkej agentúre. Komisia chce taktiež využiť e, novú medziinstitucionálnu dohodu z júla medzi parlamentom, radou a komisiou o spoločnom prístupe k európskym agentúram, aj keď to nie je právne záväzná dohoda, malo by sa to posudzovať od prípadu k prípadu vždy. Je to však dosť výrazný pokrok v množných oblastiach, čo sa týka miesta pôsobnosti, taktiež efektívnejšieho využívania zdrojov a rozdelenia právomoci. Európska agentúra pre bezpečné letecké prevádzky je letecké dopravy jednou z najvýznamnejších a najväčších agentúr, má veľké právomoci. Európsky parlament by mal byť jej priamým partnerom a práve preto by agentúra mala byť priamo zodpovedná a mala by sa zodpovedať výboru pre dopravu v Európskom parlamente, mala by informovať Európsky parlament o svojej činnosti a o plánoch do budúcna. Vieme, že v štruktúre prebiehajú neustále zmeny, ale e, tom musí byť e, bezpečnosť, e, e, isté, že počty letov e, sa neustále zvyšujú. Je dôležité uvedomiť si, aká bude naďalej úloha Európskej únie. Členské štáty nie sú schopné čeliť významným krajinám na iných kontinentoch. Jedine, ak sa bude centralizovať snaha o zvýšenie bezpečnosti a schopnosti dokážeme čeliť týmto veľkým hráčom výhody by sa okamžite prejavili, znižili by sa ceny za lístky, zvyšila by sa bezpečnosť a taktiež by sa zmiernila roztrieštenosť našich systémov leteckej prevádzky, znižila by sa spotreba palív, e, znižila by sa miera emisí a, a taktiež e, miera omeškania letov. Teda je dôležité chopiť sa tejto výzvy, pretože je to rozhodne v záujme našej ekonomiky. Na záver, ak dovolíte, pani predsednička, ešte niekoľko odborných eh, poznámok. Došlo totiž eh, k istej chybe zo strany sekretariátu. V texte nie sú dva pozmeňovacie návrhy 43 a 44. To sa týka hlasovacieho zoznamu zajtra. Bolo to schválené vo výbore 30. januára, ale z istých technických dôvodov sa E, ich znenie nemôže zmeniť. E, teda tieto návrhy sa musia pridať k hlasovaciemu zoznamu. Teraz pani komisárka Redingová, nech sa páči. Pani predsednička, jednotn, iniciatíva o jednotnom, o spoločnom európskom nebi je e, jedinečný v európskej leteckej doprave. Náš systém je fragmentovaný, sú tam zdržania, nie je tam nezávislý dohľad, spoliehame sa na zastaralé technológie a je to drahšie ako porovnateľné systémy niekde inde. Projektom pre jednotné európske nebo sme urobili prvý krok k zlepšeniu. Chceme skutočný dohľad, chceme modernizovať technológie a poprvýkrát v histórii leteckej dopravy e, sa snažíme znížiť aj náklady. Ak by sme to už boli urobili, e, ak sme to už urobili, teda prečo potrebujeme nový návrh? Odpoveď je tá, že sme len na začiatku dlhej cesty a hoci sme urobili určitý pokrok, ešte nie sme v cieli SME, SMS 2 e, plus iniciatíva nie je nová. Ide o ďalšiu etapu v implementácii existujúcej politiky a preto potrebujeme tento návrh e, z SES 2+, e znamená, že dohľadný orgán bude skutočne nezávislý od e, e, tých ostatných zámorí a tak pozoruhodne, ako to znie. Ešte stále je tu oblasť, kde je tento orgán súčasťou organizácií, ktoré e, dozoruje, a sú tam zamestnanci, ktorí tak tiež musia byť kontrolovaní. Určite súhlasíte, že toto nie je recept na bezpečný dohľad. Tiež je tu otázka AR, eh, ASE a taktiež sa potrebujeme vyhnúť o zdvojovaniu, musíme mať väčšiu transparentnosť, podporovať eh, služby, letecké služby nie sú <coughs> predmetom bežného verejného obstarávania, ktoré by umožnilo eh, prekvitujúce vzťahy. Návrh je novým stimulom pre fungovanie leteckých blokov a umožňuje väčšiu slobodu, väčšiu pružnosť pre tento sektor priemyslu. Tieto programy sú zracionalizované a nezávislejšie. Pokiaľ ide o pozmeňujúce návrhy parlamentu, plne chápem, že v niektorých krajinách myšlienka nezávislého dozorného orgánu je náročná, ale kým nebudú mať tieto orgány skutočné zdroje a nezávislosť, tak potom uh, tu nebudeme mať implementáciu jednotného európskeho neba ani bezpečnosť. E, stále e, staré projekty e, sú zdrojom nedostatkov, ktoré sa musia odstrániť predtým, ako sa údejú nejaké nehody. Musíme tu zabezpečiť oddelenie telov služieb je tu jasná potreba zaistiť to, aby výber poskytovateľov služieb bol založený na jasných a objektívnych kritériách, aby bol správne zdôvodnený. Komisia e, víta väčšinu nariadení e, tohto nariadenia, kde sa posilňuje úľa týchto inštitúcií sú len niektoré obmedzené prípady, kedy komisia nesúhlasí s výborom TRAN. Pokiaľ ide o delegované akty, komisia Hovorí, že text by mal rešpektovať e, všeobecné chápanie delegovaných aktov, nemal by zavádzať nové požiadavky, hoci komisia sama zapracovala niektoré veci do svojich návrhov. Po druhé, chceli by sme mať e, radšej e, posledné slovo v hodnotení výkonného riaditeľa a na záver Poďakujem ešte raz parlamentu za podporu, úspešné ukončenie e, v prvom čítaní e, zrejme bude stimulom pre členské krajiny, aby si aj oni urobili svoju časť práce. Ďakujem. Teraz rečníci za jednotlivé frakcie začneme EPP, pán Rike, minúta. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem našim dvom spravodajcom za veľmi ťažkú prácu k téme jednotného európskeho neba. Tieto výzvy sú veľké vzhľadom na veľkú rôznorodosť aktérov a komplexnosť tohto procesu, dôležitosť bezpečnosti, environmentálnych aspektov, e, národné záujmy a tak ďalej. Všetky e, prognózy hovoria, že e, letecká doprava sa zvýši, ale nie sme pripravení na to, aby letecký priestor e, odstranil fragmentáciu a to znamená, že tu budú zápchy, že tu budú náklady, Eh, že to bude mať dopad na životné prostredie kvôli emisiám CO2 a príliš veľkej spotrebe palív, kvalita služieb pre pasažierov, hlavne pokiaľ ide o eh, dĺžku trvania cesty, taktiež sú to bezpečnostné aspekty. Nezabúdajme, že implementácia jednotného európskeho neba bude mať pozitívny dopad na konkurencieschopnosť Európy, na rast. Pán Marinesku pripomenul dôležitosť tohto sektora pre zamestnanosť a hospodárstvo bude stimulovať dopyt smerom k kvalifikovaným e, pracovným e, pozíciám. E, odstranili by sme tak problémy v konkurencieschopnosti a bránili záujmy EÚ a zaistili by sme to, aby náš letecký priemysel získal podporu. Tento je lídrom, ale musí byť interoperabilný, musí podporovať systém CESAR, a na záver, napriek ťažkostiam, ktoré sú reálne, ale vzhľadom na výzvy, musíme odstraniť národné bloky a medzivládna dialog konečne prispel k tomu, aby sme e, dosiahli skutočnú integráciu tejto oblasti. Ďakujem. Pán Danielis, pán Danelis za SAD 4 minúty. Ďakujem. Pani komisárka, pani predsednička, sme práve pred európskymi voľbami a je tu skepticizmom. Ak máme presvedčiť Európanov, že Európska únia je užitočná pre nich, tak musíme oddeliť veľké veci od malých. Jednotný trh znamená, že cestovanie je prístupnejšie pre mnohých v letectve, avšak vyvieme tu tlak v oblasti riadenia. Je tu viac, väčšia intenzita dopravy, ale aj väčšie časové sklzy a to znamená, že eh, lety sú eh, drahšie a tiež je tu otázka, ako bezpečné sú takéto lety. Nie sme v 21. storočí pripravení, alebo naše letecké spoločnosti nie sú pripravené na to, aby poskytovali bezpečné lety bez sklzov. To nemôžeme zaručiť. Pod zámienkou národnej suverenity a subsidiarity kontrola leteckej dopravy je v národnej kompetencii a teda je rukojemníkom rôznych záujmov. Myslím, že situácia 38 systémov, ktoré máme, nie je kompatibilná. Máme e, tu 60 kontrolných e, e, orgánov a to je veľmi škodlivé. Ak ANSP je verejný orgán alebo súkromný orgán. V USA je to verejný poskytovateľ, ale je tam jedno ANSP, nie 28. Takže toto má svoje náklady a nezabudeme na to, že konkurencie, schopnosť eh, európskeho letectva v porovnaní s eh, so subjektami na východe je pod tlakom. Musíme previesť organizačné zmeny a nesúvisí to s adekvátnosťou či s eh, kvalitou zamestnancov, letecká kontrola, kontrola leteckého priestoru je veľmi dobrá. Máme tu viac e, dopravy a je bezpečnejšia. Vieme, ako bezpečné je lietať v Európe, ale aby sme robili ďalší krok, musíme veci, veci zracionálniť a to znamená, že musíme implementovať e, jednotné európske nebo. To je jediný spôsob, ako zminimalizovať e, vzdialenosti náklady na cestovanie a potrebný objem pohodných hmot. Znamená to lacnejšie lety pre e, pasažierov a spoločnosti. Musíme zintenzívniť výkonnosť e, v členským krajinám, aby členské krajiny plnili cieľe Európskej komisie. Chceme viac transparentných kritérií pre e, spoločnosti, ktoré poskytujú logistiku a ľudský faktor je v samotnom centre. Jednotné európske nebo je stávka, ktorú by sme mohli vyhrať, je zásadná, ale je to aj symbol Európskej únie, pretože my musíme zabezpečiť, aby eh, aby to nebolo také zdržovanie ako v rade. My musíme vyslať posolstvo blahoželám a spravodajcom za výbornú spoluprácu a za veľmi kvalitnú správu, ktorú vypracovali. Ďakujem za ALDE, pán Benion. Ďakujem pán nie predsednička, ďakujem sa pravodajcovi a kolegom za to, že pracovali na tejto správe. Nepoviem, že potrebujeme jednotné európske nebo teraz, pretože sme ho potrebovali už včera. Som sklamaný nedostatkom politickej vôle v mnohých členských krajinách, ktorí eh, ktoré toto spôsobili, ale som rád, že vláda Spojeného kráľovstva plne podporila jednotné európske nebo Spojené kráľovstvo chce viac Európy v tejto oblasti napriek konzervatívcom, ktorí e, sa pohrávajú s myšlienkou vystúpenia z Európskej únie. Fragmentácia e, leteckého priestoru stojí asi 3 miliardy ročne, stojí pracovné miesta a zbytočne navyšuje emisie CO2. Potrebujeme efektívnejší európsky letecký priestor, aby sme sa vyhli zápchám aby sme splnili environmentálne výzvy. Udržateľná budúcnosť pre letectvo v Európe znamená, že musíme robiť túto e, prácu teraz. Som ale naozaj sklamaný, že národná politika e, ovplyvňuje tento návrh, e, ktorý by mal byť o európskej pridanej hodnote je tam e, nejaký zdravý rozum, aby sme, e, alebo dôvod, aby sme vylúčili Gibraltar z tejto oblasti. Ide o naše nebo, o to, aby naši leteckí kontrolóri lepšie spolupracovali. Títo kontrolóri v e, Gibraltári sa spolupracujú so svojimi španielskými kolegami, takže prečo niektorí kolegovia chcú ohroziť túto spoluprácu, prečo chcú izolovať Gibraltár? Mm, je tu viacero e, starých pozmeňujúcich návrhov a napriek našej angažovanosti sa smerom k jednotnému európskemu nebu e, musíme sa zdržať v záverečnom hlasovaní. Ak e, Gibraltar, ktorý je členom EÚ, by mal byť vylúčený z európskeho práva, tak nemôžeme sa zahrávať na národnej úrovni s takouto otázkou. Prosím, hlasujte proti pozmeňujúcemu návrhu 27, v prípade, že to takto zostane. Ďakujem. Ďakujem. Zelený, ehm, kolega Lichtenberger, dve minúty. Minúta. Ďakujem pekne. V podstate jednotné nie. Jednotné nebo je fascinujúca myšlienka, ale žiaľ, nedalo sa to presadiť voči členským štátom. Prečo? Pretože to bolo vnímané ako nejaká myšlienka od stola a členské štáty mali pocit, že svoj národný e, vzdušný priestor nemôžu nikomu otvoriť, to patrí im, nikto sa im nesmie do toho pozerať. Takže to bolo kvázi odôvodnenie toho, že realizácia tých Functional SPS Blocks prebiehala relatívne pomaly, vôbec sa to nezrealizovalo tak, ako to predpokladala komisia. Napriek tomu bol tu pokrok. Dnes máme lepšiu spoluprácu, lepšiu organizáciu, meškania sa z veľkej časti naozaj zmenšili, skrátili sa aj trasy, ale aj inými opatreniami napríklad e, vojenské e, zóny vylúčenia e, sa zredukovali. Avšak komisia zachádzala možno v tej separácii až priďaleko, bolo to celé zamietnuté, ja by som to bola úplne vyškrtla, pretože to je čisto ideologická otázka, ktorá s tým neustálym delením služieb súvisí a Musí to vychádzať e, vlastne z, posúdenia jednotlivými štátmi. A ešte na záver e, tento jednotný akt aj komisia vníma ako nejaký, e, nejakú obsesiu a ja to považujem skôr za také záverátka, ktorými sa dá obísť demokracia. Grazie. Ďakujem pekne a teraz za ECR bude hovoriť pán Foster. Uh, Ďakujem veľmi pekne, Zhruba pred 12 mesiacmi moja správa z vlastnej o implementácii spoločného neba bola podporená. A musím povedať, že vítam návrh komisie, pretože komisia sa teda zobudila. Technická správa pána Sazoliho Um, obsahuje uh, veci, ktoré sú v poriadku, ale nemôžeme podporiť celú správu pána Marinesku. Nemôžeme uh, podporiť uh, zlúčenie národných dohľadových orgánov do jednej právneho orgánu, pretože by to vytvorilo mnohé právne problémy v mnohých štátoch. Napríklad v Spojenom kráľovstve je viac ako tisíc parlamentných aktov, ktoré by sa museli zmeniť z úplne nejakého dôvodu. Po druhé, nie sme proti tomu, aby sa to jednotné európske nebo e, stalo nezávislejším, ale e, potrebuje si to potrebuje to e, lepšie posúdenie. No a potom e, bolo by vylúčené z toho e, britské územie. Niektorí španielskí kolegovia žiaľ opäť konali provokatívnym spôsobom. Zmluva z roku 2006 bola podpísaná všetkými a nie sme ochotní odstúpiť a ohroziť integritu jednotného európskeho neba. Katastrofálne dôsledky tohto detinského správania ktoré ohrozuje viac ako 300 tisíc e, pracovných miest, znižené e, ceny za lístky a keď e, zelený počuje, tak to ušetrí aj 50 miliónov tón CO2. A preto žiadam túto inštitúciu, aby nás podporila počas hlasovania zajtra. Ďakujem, pani prezidentka. Ďakujem pekne a teraz za GUE NGL bude mať slovo na jednu minútu pán Kohliček, milí kolegovia, vážené kolegyne. Európska únia, ak sa blíži jej manda- koniec jej mandátu, tak začína eh, pripomínať zbor závazníkov. Veľa eh, neuvažených ultraliberálnych eh, návrhov spôsobuje to, že popularita v spoločnosti EU inštitúcií klesa. Jedno z toho je aj prepracovanie smernice o jednotnej nom európskom nebe, tzv. SS2+ plus, aj keď e, tá prvá iniciatíva nebola vyhodnotená a potom e, výsledky uvidíme až budúci rok. Spravodajca si hovorí, že hospodárske potiaže e, leteckých prevádzkovateľov v Európe vôbec nemajú nič spoločné s súčasnou situáciou. Práve že neuvaženým použitím niektorých krokov môžeme ešte zhoršiť situáciu. Niektoré národné organizácie riadenia letového, letovej prevádzky veľmi dobre spolupracujú a zhodujú sa na tom, že je potrebné odmietnúť tento neuvážený navrhovaný krok. Skupina GUE NGL nemôže podporiť tento návrh. Ďakujem. Ora, Ora... Ďakujem pekne a teraz eh, majú slovo ďalší rečníci. Pán El Kadraoui, dve minúty komisáris. Ďakujem, eh, pani prezidentka komisárka. Kolegovia, na začiatok by som sa chcel poďakovať spravodajcom pánovi Sasolimu a pánovi Marinesku a chcel by som sa poďakovať aj tieňovým spravodajcom za ich vynikajúcu prácu a naozaj konštruktívny spôsob, akým všetci spolupracovali. Cieľom je dosiahnuť jednotné európske nebo a to je sen, ktorý už v Európskom parlamente máme nejaký čas my sme po ceste urobili množstvo krokov a dosiahli sme určitý pokrok, ale napriek tomu ešte potrebujeme pokračovať v tejto ceste. Podarilo sa nám urobiť určité zlepšenia pre priemysel, znížili sme náklady, veci sa zlepšili pre pasažierov, je menej meškaní, takisto sme videli nižšie ceny, je to dobré pre životné prostredie, pretože došlo k zníženiu emisí CO2 a takisto došlo k zníženiu používania paliva. Tieto návrhy e, predstavujú ďalší krok vpred správnym smerom. E, chceme sa postarať o to, aby rôzni aktéry e, prevzali svoju zodpovednosť. Chceme sa postarať o to, aby sme mali transparentnosť, chceme takisto zvýšiť efektívnosť. Tak ako povedali predrečníci, nemôžeme donúť komisiu, aby sa pozvala na aeronatické služby a meteorologické služby a rozdeliť ich. To sú doplnkové služby, to nie je hlavný problém. Takže to sme už povedali aj predtým a dúfam, že e, sa to odrazí aj zajtra. Ale veľa z tohto závisí od výsledkov na Zemi, od výsledkov, ktoré uvidíme. Už máme skúsenosti s jednotným európskym nebom a vieme, kde sú Eh, slabé stránky. Chcel by som požiadať komisiu, aby sa zamerala predovšetkým na vyriešenie praktických problémov, eh, ktoré sa nahromadili v minulosti. Eh, napríklad rozdelenie príjmov manažerov riadiacich lety, ako sa dá postarať o to, aby tam bolo rovnomerné rozdelenie príjmov. Niektorí budú mať uh, straty a chceme čo najviac obmedziť tieto straty. Ďakujem. Grácie. Ďakujem pekne. A teraz pán Vlásak, jedna minúta. Vážená pani predsedníčka, pán komisárka, dámy a páni, Napriek tomu, že myšlienka efektívnejšieho využívania um, európskeho vzdušného priestoru som vždy podporoval pri aktuálnom návrhu o realizácii jednotného európskeho neba, vidím niekoľko problémov. Najprv pochybujem o vhodnosti načasovania takéhoto návrhu. Členské štáty, ale ani Európska komisia nemali čas vyhodnotiť tieto, toto referenčné obdobie SIS 1, SIS 2, ktoré skončí v roku 2014 a pritom už máme na stole ďalší návrh, ktorý by zaviedol zásadné zmeny. Takýmto postupom nemôžem súhlasiť hlavne preto, že navrhované zmeny e, v podobe zriadenia manažera štruktúry vzdušného priestoru jednoznačne vedú k oslabovaniu pozície členských štátov v rozhodovacích postupoch nad ich vzdušným priestorom. Otázka ochrany vzdušného priestoru členských štátov e, sa e, komisia tiež nedostatočne venuje. Aj keď e, pozitívnym krokom je vyjasnenie kompetencie Európskej komisie, Európskej agentúry pre bezpečnosť letenstva a organizácie Eurocontrol, nemôžem podporiť túto správu. Ďakujem. Grazie. Hm, ďakujem pekne. A teraz pán Iarik, jedna minúta. Ďakujem pekne, pani predsednička, pani komisárka. Obávam sa, že za tými peknými slovami, e, ktoré sú až poetické o jednotnom európskom nebe, sa skrývajú veľmi nebezpečný projekt, ktorý by chcel liberalizo- liberalizovať a e, e, privatizovať letecké letecký priemysel. Tento projekt, toto meno, kde hovoríte o konkurencii hospodárskej súťaže, by vlastne malo deštrukturalizovať navigačné organizácie, ktoré dokázali, aké sú efektívne, tak ako napríklad Európska agentúra pre civilné letectvo a jej ekvivalent v Európe. Hovoríte o tom, o efektivite podľa mňa to je rozrobenie a otvorenie leteckému priemyslu privatizácie za najnižšiu cenu, niečo, čo bude e, podhodnotené, čo môže vlastne ohroziť bezpečnosť e, pasažierov v mene, e, leteckej prevádzky v mene pasažierov, ktorých život má nevyčísliteľnú cenu. Chcem navrhnúť, aby ste obytovne prediskutovali túto otázku a s odbormi, ako aj s členskými štátmi. Keď chcete znížiť náklady, tak snažte sa to urobiť cez finančné ohodnotenie akcionárov s tým, že nebudete ohrozovať e, a e, zvyšovať riziko bezpečnosti pasažierov, pretože ide o ľudské životy. Ďakujem pekne a teraz má slovo pani Gerling, jedna minúta. Thank you, Madam President. Ďakujeme pekne, pani predsednička, pani komisárka, kolegovia. Som tu dnes a myslím si, že som tu jediná, ktorá zastupuje Gibraltar, aby som hovorila o tejto záležitosti, iba o tejto záležitosti. Netvrdím, že som uh, odborníčka na jednotné európske nebo, ale nachádzam sa v pozícii, kde po druhý raz za niekoľko mesiacov to musím stáť a klásť otázky týkajúce sa toho, prečo členovia tohto parlamentu sa snažia diskriminovať e, mojich voličov v Gibraltare. Neviem, um, Nepoznám pána de Granisa Pasquala, ktorý predložil pozmeňujúce návrhy 23, 26 a 27, ale veľmi rada by som sa s ním porozprávala o tom, prečo sú podľa nich, neho potrebné. Je úplne nevyhnutné, aby aj Gibraltar bol zaradený do jednotného európskeho neba v súlade e, s zmluvami a dohodou z roku 2006. Pre mojich voličov to vyzerá tak, že e, sa tu všetko kazí. Oneskorenia, e, potom tu sú práva pasažierov a tak ďalej. E, kedy to všetko skončí? Ja by som chcela vyzvať e, poslancov, aby hlasovali proti pozmeňujúcim návrhom 23, 26, 27 a proti pozmeňujúcemu návrhu pani Foster 144. Hlasujte proti diskriminácii. Grazie, Ďakujem pekne a teraz v kole spontánnych otázok najprv má slovo pán Bankin. Ďakujem veľmi pekne. Pani predsednička, poslanci a poslankyne, jednotné európske nebo, revízia jednotného európskeho neba a návrh pre legislatívu prináša veľa otázok. Európska komisia prišla s vyhlásením a súhlasím s tým, že treba prepracovať súčasný rámec, pretože do dnešného dnešní začal poriadne fungovať. Komisia prišla s návrhom, žiaľ, nie je úplne správny, pretože dá výhodu väčším subjektom a bude nevýhodný pre menšie subjekty, ako napríklad sú subjekty v Maďarsku, ktoré sú dosť nové na trhu takisto boli oddelené od e, ostatných. Hovoríme tu o koncepcii SES plus 2. Myslím si, že ideme proti duchu tejto koncepcie. Sú veľkí prevádzkovateľia, ktorí majú veľké výhody na trhu už teraz a tí budú posilnení. E, takisto zavádzame určité obmedzenia na trhu, ktoré budú prekažkou pre e, hospodárskú súťaž a dokonca aj rizikom. Ďakujeme pekne. Grácie. Ďakujem pekne. A teraz pán Žuab. Ďakujem pekne, pani predsednička, pani podpredsednička eh, komisie. Najskôr chcem eh, poďakovať kolegovi Malinsku eh, a takisto tieňovým spravodajcom za vynikajúcu správu, pokiaľ ide o správu o jednotnom európskom nebi teda priestore leteckom, to môže byť príkladom, ako by sme vedeli dokázať to pridanou hodnotou spoločnej práce v konečnom dôsledku zabezpečiť lepšie spojenia a výhodnejšie aj cenovo, ktoré budú prospešné pre životné prostredie. Preto by sme, e, pokiaľ ide o tie štáty, ktoré implementujú tento projekt, mali ďalej posúvať. Ja sám pochádzam z oblasti, kde je veľa preletov a kde je veľa spojení leteckých. Viem preto, čo znamená e, nedostatok dobrej infraštruktúry, kde je nevýhodné potom odkláňať lety. Preto by sme mali ešte viacej investovať e, do nastavenia tej štruktúry leteckého priestoru tak aby sme dokázali čo najlepšie koordinovať veci, ktoré sa týkajú aj bezpečnosti letov. Bohužiaľ, bezpečnosť letová je stále vo e, právomocou e, členských štátov a preto je ešte viac dôležitejšie, aby Európsky parlament e, tieto veci reguloval a posúval ich dopredu. Ďakujem pekne a teraz má slovo pán Picula. Nastojanja komisije da se osigura siguran i visoko kvalitetan prometni sustav u Europi svakako vrijedi podržati u području zračnog prometa posebno sa želi poboljšati v sektore e, letectva my musíme umožniť cesty, ktoré by stáli pasažierov menej a ktorí by menej škodli, škodili životnému prostrediu. Musíme samozrejme zakomponovať tento európsky priestor, ale potrebujeme najprv preto mať vyvážený návrh. Tento návrh by mal byť e, opätovne prerokovaný a my by sme sa mali zamyslieť nad tým, či priorita leteckej bezpečnosti neškodí niektorým ďalším prioritám, ktoré sme si stanovili. Mali by sme sa zamyslieť nad tým, že či to tento návrh nie je ohrozený, či neohrozuje aj niektoré malé krajiny, ktoré uh, Eh, budú musieť zabezpečiť úspory v danej oblasti, hlavne také krajiny, ktoré majú veľa malých eh, letísk. Mali by sme opätovne na tom popracovať, eh, aby tento návrh bol vyvážený. Ďakujem pekne. Teraz má slovo jednu minútu John Ferreira. Ďakujem pekne, pán predseda. Buďme priami Ide o liberalizáciu a komercionalizáciu tohto leteckého priestoru. Chceme vytvoriť novú zónu. Chceme eh, letecký priestor eh, poskytnúť eh, veľkým aktérom, veľkým prevádzkovateľom. Celý tento návrh môže spôsobiť rozrušenie niektorých eh, subjektov, ktoré pracujú v rámci tejto oblasti s tým, že ohrozíme kvalitu, ale nielen kvalitu, ale takisto aj celú eh, sieť. Eh, tým pádom by sme mohli ohroziť aj tisícky zamestnaneckých miest, hlavne v tých okrajových krajinách, kde zamestnanosť, bezpečnosť, životné prostredie, efektivita, účinnosť leteckých ciest, všetko toto je v vlastníctve štátu a ak chceme zlepšiť tieto veci, tak sa musíme vydať inou cestou ako liberalizačnou. Ďakujem pekne, pán Ferreira. A teraz má slovo pani Tikau. Gracias. Subliniez importanța punerii în aplicare. Ďakujem pekne. Ja by som chcela počiarknúť skutočnosť, že jednotné európske nebo by malo byť implementované, pretože môže zohrať pozitívnu úlohu, pokiaľ ide o znižovanie meškaní a takisto e, zmierniť negatívne dopady na životné prostredie. Takisto povedie k ekonomickému rastu, k zvýšeniu konkurencieschopnosti, hlavne tým, že bude stimulovať e, vytvorenie e, vysoko platených pracovných miest. Takisto si myslím, že by sme mali zapojiť sociálnych partnerov a konzultovať ich, pokiaľ ide o opatrenia, ktoré majú dôležité sociálne dopady. Okrem toho, letectvo by malo byť e, našou maximálnou prioritou. Avšak tento projekt má sa musí popasovať eh, s veľkými omeškaniami, pokiaľ ide o tie ciele výkonové, ktoré má naplňať a pokiaľ ide o tie funkčné letecké bloky, ktoré mali, maja, majú byť eh, do roku 2020 ukončené. Ako náhle sa tak stane, tak eh, zlepší sa situácia v leteckej doprave. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Týkov. A teraz pani Lubčová, jedna minúta komisár, комисар tu na jedinú законодателство Ďakujem pekne. Zavedenie jednotnej legislatívy, ktorá dáva dohromady Single European Sky 1 a jednotku a dvojku. To je dobre chválihodné, ale na to, aby sme to úplne završili, musíme nájsť vhodný čas, kedy budú krajiny pripravené akceptovať. To, čo sme dosiahli, je nemalý úspech. Ten návrh, tak ako je obsiahnutý v komisii, tak to povedie k ku koncentrácii aktivít e, riadenia leteckej dopravy e, v národných krajinách a takisto vytvorenie niektorých e, mechanizmov paralelných. A preto by sme mali zvyšiť spoluprácu medzi členskými štátmi a nemali by sme ich obviňovať z toho, že nie sú ešte ochotné a pripravené akceptovať takúto pokročilú technológiu. Nemôže sa tak udiať bez hodnotenia vplyvu, vrátane posúdenia sociálnych dopadov. Áno, všetci sme za zvýšenú konkurencieschopnosť, za lepšiu bezpečnosť a za zvýšenú efektívnosť, ale musíme ochraňovať pracovné miesta a musíme vytvárať e, väčšiu stabilitu na národnej úrovni. Ďakujem. Ďakujem pekne pani Ľubčeva a teraz má slovo pani komisárka Rajdeng. Have... E, pán predseda, vypočuli sme si zaujímavú rozpravu komisia chápe, že niektoré časti jej návrhu e, môžu byť e, ťažko stráviteľné pre jednotlivých aktérov, ale musíme sa sústrediť na to dobro, ktoré plinie z celkového systému. Ak nebudeme mať e, špičkový svetový systém, tak potom všetci utrpia, či sú to jednotliví pasažieri, alebo či je to hospodárstvo ako také. Pokiaľ ide o nezávislosť no, orgánov dohľadu, tak podľa nás je toto najdôležitejší aspekt návrhu a som rada, že našiel širokú podporu. Rovnako e, sme potešení, pokiaľ ide o podporu e, racionalizácie inštitucionálneho priestoru a takisto regulačného systému. Na druhej strane oddelenie podporných služieb e, zostáva dôležitým predpokladom na zabezpečenie rovnakých podmienok pri vyhlasovaní súťaží pre poskytovanie podporných služieb. A je nám ľúto, že došlo k výraznému zredukovaniu a zriedeniu nášho návrhu pokiaľ ide o myšlienku, aby EASA akreditovalo národné orgány. Komisia to považuje za zaujímavú koncepciu, avšak malo by to ďaleko siahle dôsledky a vyžadovalo by si to komplexné posúdenie vplyvu. Preto to považujeme za predčasné v tejto fáze, ale istotne e, budeme sa tým zaoberať podrobnejšie v budúcnosti. Záverom môžem povedať, že vítame pozitívne hlasovanie parlamentu. Teraz je ten čas, aby sme sa pohli dopredu, aby sme konečne skončili všetky tie neko, nekonečné prípravné diskusie. Európsky systém riadenia letovej prevádzky potrebuje takýto systém a nemali by sme strácať čas pri tej implementácii. Ďakujem pekne, pani komisárka. Teraz má slovo pán Marinescu. Dve minúty. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som sa poďakovať eh, kolegom, spravodajcom eh, za spoluprácu a za ich príspevok k veci a chcel by som poďakovať aj pánovi Sasolimu, Sasolimu, pretože tieto dve správy sú vzájomne previazané. Rád by som na adresu komisie povedal nasledovné. Tým, že oddelíme podporné služby, tým neznižujeme dopad e, tejto správy, tohto návrhu. Nemohli sme oddeliť tento návrh, e, pretože z technického pohľadu by to bolo veľmi ťažké, pokiaľ ide o tú implementáciu. E, ďalej sa domnievame, že zníženie počtu pracovných miest nevzniká takýmto oddelením, ale vzniká priamými trasami alebo linkami a novou architektúrou e, celého leteckého priestoru, ktorá by poviedla, ktorá by viedla teda k zniženiu letových časov. Táto situácia, e, o nej hovoria teda aj kolegovia. Avšak na úrovni členských štátov prevláda strach, e, pokiaľ ide o zachovanie pracovných miest a pokiaľ ide o tie administratívy alebo riadiace orgány tá administratíva, ktorá sa týka tých dotknutých orgánov, tak to prináša dodatočnú bezpečnosť, pokiaľ ide o riadenie tých letov. E, v Rumunsku hovor máme také príslovie, že nemôžete utiecť pred tým, čoho sa bojíte a odnievam sa, že v konečnom dôsledku jednotné európske nebo si nájde svoje vhodné miesto a že to bude na prospech všetkých zainteresovaných strán, tak v odvetví ako aj na prospech samotných pasažierov ktorí sú vlastne priamými eh, príjemcami týchto služieb. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Marinesku, a teraz odozdávam slovo pánovi Sasolimu. Ďakujem pekne, veľmi stručne, pretože predtým som hovoril príliš dlho. Chcel by som poďakovať aj pánovi Marinesku za našu spoluprácu a chcem povedať, že hovoríme o dohľade, o fragmentácii, o prenose pravomoci na národných kontrolných úradov na Európsku agentúru, o kontrole parlamentu, o oveľa efektívnejších službách, o oveľa väčšej bezpečnosti. Tak potom nechápem, pán Ferreira, ako môžete povedať, že tu bude menej bezpečnosti. A okrem iného chcem všetkých vyzvať, aby prečítali vypracovali poriadne ten texty, aby ste tam našli tie možnosti, e, ktoré podľa vás vedú k privatizácii, pretože my sme nič také nespomínali. Pani komisárka, delegované akty veľmi dobre viete, že tu je jasné stanovisko Európskeho parlamentu k ním, ktoré ide mimo toho predloženia na samotných výboroch, pretože Európsky parlament by chcel vykonávať kontrolu nad aktivitami komisie. Veľmi, veľmi dobre vieme, že zajtra hlasovaním o týchto dvoch textoch budeme spoločne ešte veľa na tom popracovať, hlavne pokiaľ ide o našu spoluprácu s radou. Všetkým chcem poďakovať ešte raz za plodnú diskusiu. Ďakujem pekne, pán Sasoli. Tým sme skončili s touto diskusiou, o ktorej budeme hlasovať zajtra o 12. Teraz prejdeme k nasledujúcemu bodu na programe schôdze Ide o správu pána Majera ohľadom cestovných služieb a asistenčných cestovných služieb. Odovzdávam slovo najprv pánovi Majerovi 4 minúty.